nepotrestaní eh, dostať z tejto krízy. Bolo by správne, keby eh, daňovníci z... Ale rečník je prerušený, ďakujem pekne. Pán Luhan. Ďakujem pekne, pán predseda.